morning, uh, dear colleagues, dear invited... Stení kolegovia, kolegyne, vážení hostia, začneme naše stretnutie. Chcela by som v prvom rade sa venovať prijatiu programu. Ak nie sú žiadne výhrady, tak by to mohlo považované za prijaté. Takže zo pár oznámení, pokiaľ ide o lingvistický profil. Uvedomte si prosím, že danština a ostatné jazyky, ako aj galština, nebudú k dispozícii počas dnešného zasadnutia, ale Slovenčina tam je. Takže takisto treba podporiť e, odporúčania koordinátorov. Nominácia spravodajcov pani Anderson za GUE bola nominovaná ako spravodajkynia, pokiaľ ide o zápisnicu, kde sa hovorí o nezákonnom obchode tabakových výrobkov pod názvom alebo pod označením 5 časti 3, pokiaľ ide o zmluvu o fungovaní Európskej únie a táto časť teda je relevantná k tejto téme, pokiaľ ide o túto správu, pokiaľ ide o nomináciu spravodajcov pre stanoviska, pani Bjork bola nominovaná ako spravodajkyňa, pokiaľ ide o stanovisko o implementácii smernice 2011-36 apríla 2011, pokiaľ ide o prevenciu boja proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Teraz pani Stevenza ECR bola nominovaná ako spravodajkynia, pokiaľ ide o stanovisko, kde ide o vytvorenie všeobecného rámca, pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie pri zamestnaní, to je smernica o rodovej rovnosti 2015-2016 a pani Valero zase ako spravodajkynia, pokiaľ ide o tému, kde ide o obchodovanie s ľuďmi v rámci SVČ. A budeme mať hlasovanie 10.30, ja to by som vám chcela pripomenúť a chcela by som vás požiadať, ako aj asistentov, aby ste urobili všetko preto, aby boli k dispozícii volebné kartičky. And then let's uh, uh start the first Takže prejdeme k prvému bodu dnešného programu, to je situácia v stredomorskej oblasti a holistický európsko-unijný prístup k migrácii. A teraz vlastne tu budeme mať výmenu z názorov a vypočujeme si analýzy, ako z financie investujú do rozvoja, pokiaľ ide o naliehavé e, situácie. Takže máme tu tri rôzne e, podbody, máme troch rečníkov. Chcela by som privítať pána Jorka Mona, ktorý je z Brúk, riaditeľ tamojšej vysokej školy. Takisto tu máme pána Kolera a pána Gabriela Barbateja, ktorý je z Generálneho inšpektorátu pre imigráciu. Všetkých vás srdečne vítam. Ďakujem veľmi pekne za e, prijatie našeho pozvania. Predtým, než sa dostaneme k pri, pri, pri príhovorom vašim, tak dostane slovo najprv pani Mecola, ktorá bola nahradená pani Vocenbergovou a pani Cecil Kienge a sa zaša vyjadrí na úvod tohto stretnutia. Takže teraz dostane slovo práve pani Vocenberg. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem vám všetkým, ako ste boli uviedli. Pani predsednička, ja tu nahrádzam našu kolegyňu, našho kolegu Roberta Mecelu a prečítam si jej, prečítam tu jej e, poznámky. Ako európske financie sa investujú, pokiaľ ide o migráciu, tak to je kľúčové, pokiaľ ide o našu tému. Vyhadzovanie daňo, peňazí daňových poplatníkov bez nejakej zodpovednosti e, nepomôže nájsť riešenie v tejto situácii. Môže iba vyvolať dojem, že sa tu koná niečo, čo nás ďaleko nedonesie. Takže bez nejakej analýzy zadlženia, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o financie, ktoré sú vo fonde pre urgentné záležitosti, táto analýza je jednoducho potrebná. A pokiaľ ide o financovanie zahraničných rozvojových politík, nemôžeme jednoducho si dovoliť, aby sme si roztrieštili tú našu pozornosť a veľké množstvo projektov. Mali by sme sústrediť iba na tie projekty, ktoré sú priamými investíciami do tých krajín pôvodu. Musíme sa pozrieť na to, kde naše finančné prostriedky môžu najviac pomôcť, kam tie peniaze sa dostanú, komu sa dostanú a či sú skutočne vynakladané tým najlepším spôsobom na to, aby sme tým ľuďom, ktorý, pre ktorých sú určení, zabezpečili lepšiu budúcnosť. Európske finančné prostriedky môžu pomôcť členským krajinám postaviť sa znovu na nohy a nemali by sme podceňovať dôležitosť takejto pomoci v kontexte balíčka komplexného prístupu na to, aby sme zlepšili kooperačnú stratégiu v týchto krajinách. Pokiaľ ide o finančné prostriedky Európskej únie, mali by byť zacielené predovšetkým na príčiny migrácie, na to, aby sme robili všetko preto, aby sa vytvorila stabilná ekonomika, hospodárstvo, vytvorila adekvátna infraštruktúra, systém vzdelávania a zdravotnícky systém v daných krajinách. Výsledný efekt nemôže byť iba prevencia toho, aby ľudia opustili krajiny, odkiaľ k nám prichádzajú, treba predovšetkým vytvoriť takú klímu v tých krajinách, kde oni budú schopní e, zostať a kde budú prosperovať. Takže tí, ktorí sú ochotní riskovať, rizik, podísť to riziko e, straty života, aby sa dostali do Európy, tak e, tým, títo ľudia si zaslúžia tú najzacielenejšiu pomoc našej strany a musíme robiť všetko preto, aby sme im umožnili podmienky, pokiaľ ide posilnenie právneho štátu. A pokiaľ ide o európsku finančnú rozvojovú pomoc, táto musí byť využívaná práve na tieto účely, aby zabezpečila určité záruky, ktoré by mali byť v platnosti na to, aby jednoducho táto pomoc bola e, zabezpečená. Musíme sa takisto pozrieť aj na to, aby tie krajiny, ktoré dostávajú rozvojovú pomoc, nie humanitárnu pomoc, ako tieto spolupracujú v zmysle vysporadúvania sa s migráciou. Pokiaľ ide napríklad o peniaze z rozpočtu pre vnútorné záležitosti, pokiaľ ide o azylovú politiku a tak ďalej, tak e, práve ochrana hraníc, ako aj návraty nelegálnych migrantov. Musíme sa takisto pozrieť na to, ako tie peniaze z tohto balíčka sú vynakladané a či sa vynakladajú takým spôsobom, aby to bolo čo možno najefektívnejšie. Čísla z komisie poukazujú na to, že pokiaľ ide o túto položku v rozpočte pre azyl, migráciu a integračné fondy, ako aj interný bezpečnostný fond, tak to sú na úrovni menej ako 1%, hoci sa to pohybuje na úrovni 10 miliard, pokiaľ ide o súčasné finančné obdobie. A navýšenie týchto fondov vítame a zdôrazňuje sa tým iba dôležitosť tejto záležitosti, ale musíme sa takisto pozrieť aj na správu týchto finančných prostriedkov a zanalizovať, či tieto prostriedky sa vynakladajú čo možno najlepším spôsobom naprieč Európskou úniou. Pokiaľ ide o, tú, o to jadro tej záležitosti, tak treba povedať, že peniaze sú samozrejme dôležité, ale nie sú náhradou pre konkrétnu solidaritu a opatrenia, ktoré s tým súvisia. Nemôžeme vyhadzovať peniaze hodiť peniaze na problém a očakať, že sa ten problém vyrieši sám, alebo, umožni, alebo dovoliť si uspokojiť sa s tým, že sme urobili všetko, keď sme zvýšili rozpočtové prostriedky. Musíme dostať, e, musíme sa snažiť o to, aby každý členský štát urobil všetko, čo má ako povinnosť. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, teším sa na pripomienky a viem, že tie informácie budú veľkým prínosom pre tú správu, ktorú pripravuje Roberta a Cecily. Ďakujem pekne, Elizabet. Pani Kienke, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Správne riešenie problému migrácie počíta s tým, že členské štáty vytvoria účinný systém, pokiaľ ide o pomoc ľuďom, ktorí migrujú bez pochyby sú títo ľudia vystavení veľkému tlaku, aj štáty, do ktorých sa dostanú a tie potrebujú preto pomoc práve finančného charakteru. Aj to je dôvod, prečo vlastne v článku 80 zmluvy, kde to máme ukotvené, kde ide o koncept solidarity a kde ide aj o finančnú pomoc medzi jednotlivými členskými krajinami, ale bohužiaľ vlastne v Taliansku stále čítame o zneužívaní a o nedostatkoch, pokiaľ ide o čerpanie týchto prostriedkov ktoré sa týkajú riešenia problému s migráciou. Tieto peniaze sú vlastne určené pre azylantov a iba malá časť z toho sa vlastne dostane tým skutočným e, ľuďom, ktorí tú pomoc potrebujú. Je tu veľa práce na úrovni miestnych úradov, dobrovoľníkov, kde skutočne sa ľudia snažia pomôcť tým, ktorí sa k nám dostavujú. Je to celá taká tieňová zóna, sivá zóna, sú tu určité problémy, ktoré ešte stále nie sú objasnené a vytvára sa určitý systém nelegálnosti, nelegálnej migrácie a to je vlastne na základ, no to je vlastne na úkor všetkých tých, ktorí utekajú napríklad pred vojnou. Ale našim, našou morálnou povinnosťou je pomôcť týmto ľuďom a je absolútne kľúčové, aby napríklad príjmanie utečencov bolo e, transparentné a to práve na základe patričných e, štandardov medzinárodných. Potrebujeme tu jasné záruky a zábezpeky, aby sme urobili všetko preto, aby škrupulózni ľudia jednoducho sa neobohacovali na, na peniazoch, ktoré sú určené pre tých naj- najnudznejších. Bohužiaľ je častokrát skutočnosť taká, že na základe tých problémov, ktoré tu máme, že na základe toho sa skrýva, za tým sa skrýva určitý problém korupcie, ktorý jednoducho je nad rámec toho, čo my momentálne riešime. A v tejto správe sa sústredíme na tento problém, budeme trvať na, to, na tom, že je veľmi dôležité, aby sme posilnili mechanizmus kontroly, aby sme posilnili pravidlá a normy, zadefinovali ich, aby tieto boli závisné tie štáty, ktoré túto pomoc prostredkovajú, tak tu sa budú musieť napríklad zrýchliť určité výberové konania, musia sa jednoducho posilniť aj kritéria vhodnosti a potrebujeme tu aj určité sankcie, ktoré by mohli pôsobiť príkladom odstrašenia na európskej úrovni Ehm, musí napríklad forma monitoringu, stáleho monitoringu, byť posilnená a zlepšená na to, aby napríklad možné porušovania a nezrovnalosti mohli byť vyriešené takýto monitoring všetkých členských krajín, medzinárodných štruktúr a tie štruktúry, ktoré majú vlastne kontrolovať tieto peniaze, na to, aby sme dosiahli maximálnu transparentnosť, na to, aby sme sa vyhli nejakým problémom a nezrovnalostiam, na to, aby sme jednoducho zabezpečili to, aby sa neplitvali peniaze. Teraz by som dala ešte slovo pánovi Kirchhoffovi, ktorý žiadal o slovo, predtým, než dáme slovo ďalším našim steným pozvaným hostom. To je dosť taký výnimočný postup, ale potom sa vrátime k našim hostom. Prepašte, pani predsednička, ja som sa trochu stratil. A Helga je naša tieňová spravodajkynia k tejto záležitosti a my sa chceme k tomuto venovať samozrejme, ale to, čo som chcel povedať v súčasnosti, je to, že keď sme si vypočuli správu pani Mecoli a jej kolegov, tak eh, Mám určité obavy, pretože hoci teda táto téma je celkom jasne zacielená práve na situáciu v stredomorskom priestore a holistickom prístupe Európskej únie k migrácie, tak dúfam, že naši rečníci, keď sa budú vyjadrovať, tak jednoducho upriamia pozornosť aj na ďalšie také problémy, ktoré máme na našich hraniciach, pretože istým spôsobom sme sa práve tak začali venovať samozrejme právom e, tejto pro- problematiky v Stredozemnom mori, že jednoducho nepozeráme na tie hranice, kde sú takisto problémy Srbsko, Maďarsko a sú tu aj iné hranice, pobaltské krajiny a vidíme, e, že tu máme kolegyňu, keď spomenieme pobaltské štáty, tak dúfam, že sa nám jednoducho podarí upriamiť pozornosť aj na tejto záležitosti. Ja viem, že sú tu skutočne problematické veci. Komisia samozrejme vie, má k dispozícii zdroj na to, aby pomohla krajinám, a sú na to vyčlenené peniaze a netýka sa to iba stredomorského priestoru. Takže ja viem, že toto tu absentuje, chcel som na to poukázať a v kontexte tohto tejto témy by som chcel, aby sme sa tomu venovali. Ďakujem pekne, pán Kirko, hovorí pani predsednička a teraz by sme sa mohli venovať našim hostom, pán profesor Monár Jor, ktorý je riaditeľom, ktorý je rektorom kolégia Európskeho Bruga. Ďakujem veľmi pekne, rečníkovi vypadol mikrofón. Oops. <laughs> I start again. Uh, thanks very much, uh, Mrs. President. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Uh, vážení poslanci, nie je veľkou cťou pre mňa, že som bol pozvaný na toto dnešné podujatie a že sa môžem vyjadriť. A chcel by som vás uistiť, že sa k vám nevyjadrujem ako uh, rektor kolegia európskeho, ale ako uh, profesor, ktorý sa venuje tejto problematike už 20 rokov. A najprv by som sa vyjadril všeobecnejším charakterom. Budeme hovoriť o tom, hovoríme tu vo všeobecnosti o tom holistickom probléme a po riešení migrácie v Európskej únii a ja som zistil, že počas posledných týždňov, mesiacov vlastne sme používali také dosť e, silné termíny, pokiaľ ide o zodpovednosť členských, členských krajín Európskej únie, pokiaľ ide o ciele, pokiaľ ide o ten komplexný, komplexný prístup v tejto politike migrácie za celú Európsku úniu. Ja viem, že sú tu určité obavy a možno sa nadhodnotilo možno to, čo Európska únia ako taká môže v tomto kontexte urobiť, pretože vlastne nezabúdajme na to, že pokiaľ ide o článok 79 odsek 5, pokiaľ ide o fungovanie Európskej únie, tento ešte stále ponúka určitú mieru kontroly členských štátov, pokiaľ ide o mieru admisie utečencov. Takže nezabúdajme na to, že sú to krajiny, ktoré určujú mieru povolenia e, vstupu do krajiny a kontroly hraníc. To je všetko kompetencia členských štátov. A keď sa pozrieme na celkový rámec financovania, ktorý tu máme, tak to je vlastne iba určitý zlomok toho, čo členské štáty investujú do migrácie a manažmentu migrácie a kontroly hraníc. Takže ja si myslím, že táto správa by vlastne mala upriamiť pozornosť práve aj na určité obmedzenia, ktoré vlastne Európska únia v tejto oblasti máme, pretože tu je taká dosť nešťastná tenzia, tendencia v médiách, kde sa pripisuje vina práve Európskej únie za to, čo sa deje na externých hranicách Európskej únie, a pokiaľ ide o tie podmienky príjmania utečencov. Takže musíme byť realistickí, pokiaľ ide o to, čo môžeme očakávať od Európskej únie. Nemali by sme jednoducho podporovať také očakávania, ktoré vlastne Európsky parlament, Rada, Komisia, Európska únia ako taká nemôžu splniť. Myslím si, že takisto by bolo dobre, ak by sme správe napríklad upriamili pozor sa na skutočnosť, že tá situácia, ktorú tu máme na vonkajších hraniciach, nie je chybou Európskej únie, je to chyba krajín pôvodu, odkiaľ títo migranti pochádzajú, a krajín tranzitného charakteru, ktoré jednoducho nesplňajú všetky podmienky na to, aby urobili všetko preto, aby týmto občanom umožnili zostať v týchto krajinách. Takisto by som chcel povedať, že veľká, krajina, veľká časť zodpovednosti musí byť pripísaná aj pašovateľom, pašerákom. Oni sú zodpovední za tú situáciu, takže to si treba uvedomiť, ale takisto aj pokiaľ je utečencov, pretože máme určité percento utečencov, ktorí vlastne sú utečenci, ktorí spadajú do ženevského dohovoru a ktorí sú vlastne predmetom prenasledovania, takže tých sa to týka, ale sú tu takisto utečenci aj ostatní, ktorí sa snažia nájsť lepší život v Európskej únii a v tomto procese hľadania lepšieho života jednoducho sú ochotní nerešpektovať právne, pravi, právne predpisy štátov Európskej únie a jednoducho e, pod, vez, na seba určité rizika, ktorých vedia o ktorých možno aj nevedia, zaplatia veľké peniaze pašerákom, ktorí vlastne sú súčasťou týchto sietí organizovaných nelegálnych, ktorí vlastne takýmto ziskom v eh, Európskej únii robia bezpečnostné problémy. Takže to treba vidieť v takomto kontexte. Z holistického hľadiska, pokiaľ ide o migráciu, migráciu tak, tak ako na to aj spravodajkynia poukázala, musíme si uvedomiť, že to má vychádzať z takého kritického vyhodnotenia toho, či tie naše nástroje, ktoré máme, fungujú alebo nefungujú. A tu tie naše odporúčania by boli také, že by sme jednoducho sa mali uberať k takému politickému okruhu, pokiaľ ide o manažment tejto politiky, kde by sme mali kontrolu nástrojov, či skutočne plnia ciele stanovené, ak je to potrebné, či si to nevyžaduje nejakú revíziu. Myslím si, že tu máme modely, ktoré fungujú celkom dobre, pokiaľ ide o domenu justície a vnútorných záležitostí. Tento cyklus, ktorý tu máme, tam ten, tu funguje, možno by sme mali niečo mať aj tu, kde by sme tieto naše nástroje takýmto spôsobom revidovali a kontrolovali. No a čo sa týka špecificky použitia európskych fondov, tak je jasné, že treba rozlišovať medzi použitím prostriedkov e, na dlhodobejšie ciele migračnej politiky a je jasné, že financovanie, ktoré ide do rozvojovej politiky, e, vytvorí dlhodobejšie zlepšenie súčasnej situácii. No a na druhej strane krátkodobejšie, krátkodobejšie financovanie alebo financovanie krátkodobejšie reakčnej kapacity existuje, no a ja mám niekedy dojem, že dlhodobé a krátkodobé ciele si občas zamieňame a myslím, že treba vytvoriť reálnu holistickú stratégiu, v ktorej sa musia rozlišovať realistické ciele na oboch stranách. Samozrejme, že treba zohľadniť, že existujú mnohé ďalšie dlhodobé investície, ktoré sú nevyhnutné, rovnako čo sa týka integrácie akceptovaných žiadateľov o azyl a utečencov. To si tiež vyžaduje pozornosť. No a to napríklad je niečo, kde je potrebná aj dlhodobejšia perspektíva. Na druhej strane je krátkodobá reakčná kapacita, kde treba mať dostatočné rezervy financovania na to, aby sme mohli aktualizovať kapacitu operácií Frontexu a to, aby sme mohli tiež podporiť členské štáty, ktoré sú vystavené asymetrickým rizikám. Veľké problémy spočívajú v tom, že v členských štátoch čelíme asymetrickým tlakom a ak nebudeme riešiť adekvátnymi reakciami solidarity, e, tak môžeme ohroziť jeden najväčších cieľov, výdobytkov, ktorý má e, Európska únia, to je šengenský systém. Čiže e, my sa zaoberáme veľmi citlivým systémom a dôležitým pre osud Európskej únie. Čo sa týka financovania vnútorných vecí, tak ako naznačil spravodajca, spravodajkyňa, tak finančné prostriedky pridelené MF a ASF boli navýšené. V súčasnosti to je 0,5%, ale bolo to navýšené v pomere o 50% v porovnaní s minulým finančným rámcom. To znamená, že reálne potreby boli zohľadnené, pretože rozpočtový kontext a úsporných opatrení. Takže keď vy, ako Európsky parlament a Rada, rozhodla, že financovať bude navýšené, tak je jasné, že všetci si uvedomujú rozsah problému. Ja som pred pár mesiacmi skúmal spôsob využitia migračných chodov v minulosti a moje závery sú také, že ciele dávať finančné prostriedky v členských štátoch ex post, alebo členských štátoch, ktoré sú vystavené migračným výzvam, efektívny. Ale je tu pár problémov. Pravidlo, že všetky členské štáty musia niečo e, z toho dostať, bez toho, či sú v prvej línii alebo nie. Takže toto je efekt, ktorý to trochu narúša, ale tiež vidíme, že sú tu rôzne možnosti čerpania e, vzhľadom na e, kapacity členských štátov, pretože členské štáty musia pripravovať projekty a niektoré štáty sú lepšie pripravené ako iné. Takže e, z hľadiska dopytu sú tiež rozdiely, no a tiež čo sa týka kofinancovania, tak tieto systémy tiež odradili niektoré štáty, aby vytvárali programy. Myslím, že nový finančný rámec rieši niektoré z týchto problémov, avšak nie ešte stále v prvom rozsahu, takže si to vyžaduje našu pozornosť. A čo sa týka poskytovania solidarity členským štátom, ktoré to najviac potrebujú, existuje viacero modelov. Jeden, jedna z vecí, na ktoré upozornila komisia z hľadiska kvót pre utečencov, o ktorých sa tak eh, hovorilo, to boli platby na hlavu o výške 6000 eur na každého utečenca. Mám obavy, však mám strach, že keď chceme skutočne poskytnúť stimuli členským štátom, aby prijali bez utečencov, tak musíme hovoriť o úplne inom finančnom kontexte. Bohužiaľ, mne sa nepodarilo nájsť akékoľvek konsolidované dôkazy, koľko stojí prijatie učečenca, spracovanie žiadosti a všetky ostatné administratívne kroky a možné náklady. No a stýkal som sa s zástupcami z Veľkej Británie a keď člen, člen výboru sa spýtal, predstaviteľa britskej vlády, koľko to stojí, tak hovoria, že je to približne 25 tisíc eur ročne. A sa našiel správy OECD, ktoré hovoria, že v roku 2010 Belgicko a Dánsko odhadlo e, ročné náklady na utečenca približne 30 tisíc dolárov, čiže hovoríme zase o 25 tisícoch eur. Takže ak máme aby na hlavu 6 tisíc rokov, aby to bolo aby príjmali utečencov, tak na, z finančného hľadiska to členské štáty vôbec eh, nepresvedčí o tom, že by mali prijať viac utečencov, pretože by sme mali hovoriť o veľa vyšších finančných, eh, finančných eh, stimuloch. A toto sú len veľmi hrubé finančné kalkulácie v tomto kontexte. No a Frontex koncom maja hovoril, že 153 tisíc migrantov bolo na externých hraniciach, všetkých hraniciach, nielen v eh, Stredomorí. Takže tento rok a to možno bude viac ako 30, 300 tisíc žiadateľov o azyl. Takže keby sme hovorili o kvotách na hlavu, tak pre tých 300 tisíc, len pre tých nových, niečo by bolo, boli 3 miliardy eur. To je nič v rezervnej kapacite na riešenie takéto krízy. No a čo sa týka núdzového financovania, tak myslím, že komisia a návrhy komisie z mája idú správnym smerom. 70 miliónov eur voľne dodatočne, ale len 57 miliónov pôjde členských štátov, ktoré potrebujú solidaritu. Dneska čísel som o tom hovoril, no a to bude symbolické teda. No a posledná pripomienka. 99 tisíc eur. 99 tisíc eur sa predpokladá na zvýšenie kapacity Europolu, na rozbitie sieti, sieti pašerákov, a to je ešte menej, ako symbolické. To je ako keby sme im poslali pohľadnicu. Nech sa vám darí. Ďakujem pekne. A teraz sa pán Kolár z maďarského, no teda z holandského ministerstva bezpečnosti. Ďakujem pekne. Poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu, ja by som chcel poďakovať výboru za príležitosť hovoriť o situácii v Holandsku. AMIF a ISF sú dôležité nástroje na podporu dosahovania cieľov vlasti migrácie, integrácie, riadenia hraníc a bezpečnosti v Holandsku. A sme otvorili financovanie to jar. Výzva na predkladanie návrhov bola nedávno ukončená a dostali sme viac ako 150 návrhov. A som rád, že vás môžem informovať o tom, ako spolupracujeme s AMIF a ISF na národnej úrovni. Príprava na súčasné obdobie začala už v roku 2012 prvých rokovania, ktoré viedli k otvoreniu financovania na národnej úrovni. Prípravy a zverejňovanie základných aktov že v predchádzajúcom období v roku 2013 stretli s DG Home Affairs v politickom dialogu. Na tomto zasadnutí hlavné strategické témy, ktoré AMIF a ISF mali vyriešiť, No, boli zaznamenané. A to bol začiatok vytvárania národného programu. Pretože národné programy museli eh, mať dobu trvania 7 rokov, preto boli všeobecné, pomerne všeobecné dokumenty. Na druhej strane sme programy vytvorili na to, aby boli špecifické a praktické, pretože to mi poskytlo lepšie eh, usmernenie pre celé programové obdobie. koordinácie na národnej úrovni zapája mnohých aktérov do vytvárania problémov rozdelených eh, do rôznych úsekov. A, a, a ukázalo sa, že AMIF je iný ako ISF. ISF je veľmi detail, detailný, pričom AMIF sa mal zaoberať viac na problematiku. No a dá sa to vysvetliť tým, že možní žiadatelia v ISF sú všetko vládne organizácie. V AMIFE existuje E, väčší, väčšia škála žiadateľov, okrem vlády, sú tam mimovládne organizácie a a preto v AMIFE a používame e, výzvy na predkladanie návrhov. Holandský národný program e, schválil pre AMIF schválila komisia v marci, pričom ASF komisia stále posudzuje. V roku 2014 boli schválené základné akty a potom nasledovali implementované a delegované akty, ktoré boli zverejnené. Existuje veľký rozdiel medzi základným aktom pre a, akty a, tie akty, no a sa do, do, do členských štátov a preto základné akty sú menej detailné a viac hovoria o princípoch a zásadách. No a to vytvára potrebu detálnej regulácie na národnej úrovni. Táto regulácia v Holandsku bola zverejnená v marci tohto roku, no a po prvej výzve na preklade návrhov, ktorú sme teda uzavreli, bolo predložených veľa návrhov, ktoré práve hodnotíme a vyberáme. No a čo sa týka obsahu národných programov, v vlasti azylu a hlavným cieľom národných programov je to predpovedať budúce zmeny v migračných tokoch a ich riadenie. A preto e, je prioritou management rovnako ako dobre vyškolený personál. Okrem toho e, nástroje pre zraniteľné skupiny ako deti, postihnutých a seniorov e, je v rámci národného programu AMIF prioritou v oblasti integrácie chceme využívať prostriedky na to, aby sme podporovali MVOčky s inovatívnymi myšlienkami, nápadmi, aby sa vyriešili problémy integrácie príslušníkov tretich krajín. A inštitúcii musia spolupracovať a zdieľať najlepšie postupy. V oblasti návratu e, holandský prístup je taký, že návrat je neoddeliteľnou súčasťou azylu použitím AMIFOM príslušníci tretich krajín, ktorí nemajú žiadne iné e, možnosti, sú pripravovaní na návrat do krajiny pôvodu. Cieľom je ukázať, že e, návrat je vždy jednou z možností a projekty AMIF to podporujú. oblasti Vajza. zrýchlené konanie a intenzívne konanie, čo bude mať za následok zjednodušené udelovanie víz na hraniciach a sa je prepojený s automatickým systémom o monitoring hraníc. No a potrebujeme spojenie s ďalšími systémami a rovnako prípravy sa pripravíte na prístup inteligentných hraníc sieť styčných dôstojníkov, tiež podporovaná ďalej investovanie do malých flexibilných lodí pre eh, holandskú políciu a rovnako vybavenie lietadlami sa v budúcnosti predpokladá bude zavádzať. V boji proti zločinnosti máme tri prioty. Ochrana obeti, finančné vyšetrovanie a školenie policajného zboru, čo sa týka manažmentu rizik a kríz. Zameriavame sa na dôležitú infraštruktúru, zlepšenie počítačovej bezpečnosti a investície do systému včasného varovania. Chceli sme sa zaoberať námi projektami a cieľom bolo, aby že zameranie na mnoho malých projektov je príliš nákladné, rovnako a keď je príliš veľa malých projektov na mnohé témy, tak je ťažké z nich vyberať. No a preto sme si zvolili, že európske prostriedky budeme investovať do udržateľných tém. Rovnako sme dali e, minimálnu hranicu 400 tisíc eur na projekt. Ďalším krokom preto v rámci nového fondu bude, že pracujeme so 7-ročným cyklom. V minulosti programovacie obdobie bolo rozdelené na ročné, teda 7-ročné obdobie, vytvára oveľa vyššiu mieru flexibility pre členské štáty a žiadateľov na plánovanie projektov a efektívne využívanie prostriedkov na stanovené ciele. Diele fondy boli veľmi známe komplikovanými administratívnymi požiadavkami AMIFA, a ASF zavedli e, jednodušené pravidlá pre výkazníctvo na národnej úrovni. No a preto AMIF a ISF eh, lepšie zosúladené s ostatnými európskymi fondami. Dostupné čiastky v Holandsku na 7-ročné obdobie je 32 miliónov na azyl, 19 miliónov na integráciu a 36 miliónov na projekty návratu. Na ročnom, eh, ročnom základe eh, to je 0,084% HDP. No a miliónov pre ASF Police a 31 miliónov. A to je menej ako desatina percenta z rozpočtu, ktorý sa investuje do policajných záležitostí každý rok. Nože, približne 175 budeme investovať v budúci rok do AMIF, a 8 do ASF a 5 do Police. Implementácia AMIF a ISF začína národnou reguláciou na tomto dokumente, ktorý sa týka tak a MIFA ISF. Všetky požiadavky a usmernenia pre žiadateľov sú uvedené. Na zníženie administratívnej záťaže sme zaviedli zjednodušené možnosti nákladov. To znamená, že namiesto toho, aby sme podporali množstvo malých nákladov a faktúr, sme prešli na, na paušálnu náhradu 15 Nemusíme teda skúmať všetky všetky náklady, obedy, telefónne náklady a tak ďalej. Používame štandardné ceny, štandardné hodinové sadzby a počítame to na základe existujúcich štandardov pre žiadateľov v rámci AMIF. Projektové obdobie bolo rozšírené na 3 roky v rámci ASF, niekedy aj dlhšie. Na to, aby sme dokázali sledovať realizáciu týchto projektov, každý projekt raz ročne minimálne navštívime na to, aby sme dokázali kontrolovať realizáciu a usmerňovať ju na politickej úrovni existuje monitorovací výbor, ktorý zasadá 4 krát ročne. Je to stretnutie všetkých politických riaditeľov v oblasti migrácie, integrácie, bezpečnosti na ochrany. A monitorovací eh, výbor eh, je ako Chambre de Reflexion a monitoruje ciele stanovené v národných programoch. Dúfam, že to všetci vidíte. Na tejto mapke je vysvetlené, že na národnej úrovni musíme riadiť rôzne cykly v rámci financovania procesu. Vyzerá to trochu ako plán metra. Všetky linky musia prísť na čas na to, aby existoval fungujúci systém poskytovania grantov. No a to všetko vysvetlené. Zobrazuje to plány a vzájomné vzťahy medzi reguláciou, nákladmi, zodpovednosťou a hodnotením. Treba zaistiť, ročný cyklus právami v ISF až po prebežné hodnotenie. Ďalej je tu modrý cyklus od zriadenie organizácie od deklarácie projektu. Po tretie je tu žltý ročný cyklus na závierku a ďalej zelená línia, čo je odpovednosť za účtovníctvo voči EU. No a ja by som na záver tento prezentácie rád ukázal pár fotiek z projektov z predchádzajúcich období. Je dôležité uvedomiť si, že efekty eh, všetkých eh, vašich a našich prác súvisia s reálnymi projektami a majú dopady na množstvo ľudí. Táto prezentácia ukazuje, že veľké snahy dávame do riadenia európskych fondov na národnej úrovni a európskej úrovni. To je potrebné na to, aby sme zaistili, že financovanie sa používa na správne ciele a že sa minú zodpovedným spôsobom. Na prvom obrázku vidíte projekt, kde dostávajú trojmesačné školenie a výrobe šatstva napríklad. Kým sa vrátia? Je tu i kontajner so zariadením, keď ide o začatie podnikov v krajine pôvodu na druhom obrázku šťastný chlapec, ktorý využíva ihrisko v Holandsku. Tretí obrázok. E, nafúkovací čln v Rotterdame na e, kontroly hraníc. A posledný záber, to je trieda v e, e r, centre kde si e, po škole mladí robia domáce úlohy. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem, pán Kolár. Teraz pán Barbatej z Rumúnska. Ďakujem. Moja prezentácia sa týka e, financovania EÚ v oblasti domácich a vnútorných záležitostí, pokiaľ ide o implementáciu po, e, naliehavých opatrení. Som koordinátorom jednotky v e, generálnom inšpektoráte Sme zodpovední za tri e, fondy, utečenecký, návratový a integračný fond, tiež na, pre AMIF. Tiež som bol v Grécku na misii EASO v roku 2013. Projektový manažment 2013 som evaluoval op, eh, urgentné opatrenia v Bulharsku v štátnej agentúre eh, implementované Európskym utečeneckým fondom v roku 2013. Poprosím prvú, prvú priesvitku. Ide mi o hlavné výzvy počas implementácie fondov SOLID. Ide o odporúčanie nového financovania AMIT ISF v rokoch 13 až 20. Osobitne, pokiaľ ide o po naliehavé opatrenia. Spolieham sa na zistenia evaluačné z Bulharska, kde ide o všeobecnú aplikovateľnosť. Rád by som najprv pohovoril o hlavných e, prvkoch týchto programov, kde je priamy dopad na fondy v členských krajinách. pokiaľ ide program SOLID, ktorý dobieha. Implementácia sa opierala do veľkej miery o e, každoročné programy a ich akcie. Takže viacročné programovanie sa rozdrobilo do každoročných programov, ktoré sa každý rok musia predkladať e, komisii. Po potvrdení majú implementačné obdobie 2,5 e, e, roka. Okrem toho, chronologického fragmentovania Akcie boli hlavnou časťou týchto programov. Špeciálne e, upravené na to, Nechávala sa flexibilita členským krajinám. Pravidlá primeranosti vytvorili rozhodnutia komisie na úrovni EÚ. V novom rámci je veľkým zlepšením to, že fondy sa implementujú kontinuálne celým programačným obdobím. Teoreticky to začína 1. januára 14 a končí 22. Veľká výhoda pre členské krajiny. Členské krajiny následne nemusia predkladať každý rok každoročný program. Pokiaľ ide o spôsob, akým sa popisujú akcie, programy sa spoliehajú e, programovačné priority, hlavne pre AMIF. ISF je väčš technicky orientovaný viac na, viac na vytvorených príjemcov, ale AMIF je na to, aby ho prijímali verejní príjemcovia. Preto medzi tými programmi sú rozdiely. Spôsob, akým sú vytvorené, umožňuje väčšiu flexibilitu členským krajinám. Naše programy tiež zahrňajú špecifické e, akcie, ako hovorí názov, sú špecifické, to sa veľmi nedá zmeniť. Sú tu indikátory, avšak e, financovacie priority sú stanovené. Pravidla a oprávnenosti e, navrhujú členské krajiny, môžu tieto pravidlá uspôsobiť národným zvyklostiam. Ďalej, pokiaľ ide o krízové opatrenia, treba porovnať bývalý rámec v rámci financovania v Solide, krajiny, ktoré sa museli uchádzať o pomoc v krízach, museli revidovať svoje ročné programy. Tento proces v priemere trval 2-3 mesiace. Často to bol proces pridlhý vzhľadom na naliehavé potreby z cieľových skupín či iné otázky. Po schválení e, krízové opatrenia mali implementačný lehoty iba 6 mesiacov a to nebolo dostatok. Keďže niektoré krízové opatrenia išli na, e, mali za cieľ zlepšiť infraštruktúru napríklad. Tiež potrebné boli trvalo udržateľné riešenia pre cieľové skupiny 6 mesiacov bolo trošku krátke. V novom rámci sa toto zmenilo. Teraz členské krajiny nemusia revidovať národné programy, priamo sa uchádzajú v komisii. Je to priame správovanie fondov. Komisia to posudzuje, je v tom i misia zistujúca E, stav veci, aby evaluácia bola realistická a po schválení krízové e, opatrenia majú implementačné obdobie 18 mesiacov, viac než predtým, oveľa viac. A to lepšie vyhovuje potrebám a cieľom krízových opatrení. Ďalší prvok. Krízové opatrenia sa teraz viac smerujú k pomoci. Sú veľmi obmedzené možnosti investovať do infraštruktúry v tomto novom rámci. Vidíme teda mnoho zmien, dobrých zmien. Dôkazom je to, že sa ukázali efektívne. Príklad. Európska komisia vyčlenila na tieto opatrenia v roku 2014 25 miliónov eur, asi 10 miliónov eur už bolo pridelených z tých 25 miliónov. Ďalej. Teraz prekážky a výzvy. Poviem o oboch ktoré podľa mňa by mohli vyvstať, ohroziť implementáciu programov a krízových opatrení. Poznámka na Margo. Podmienky podľa mňa a všetky tie e, nedostatky, ktoré som bol spomenul, podmienky sú vytvárané na to pre členské krajiny, aby sa implementovali programy a krízové opatrenia v dobrých podmienkach. S komisiou prebieha dobrá komunikácia. Komisia pravidelne monitoruje v členských krajinách, chodí na návštevy. Má teda dobré možnosti dobre chápať situáciu, urobiť si názor a prípadne systém upraviť. Je tu tiež množstvo disponibility zo strany príslušného personálu z komisie. Teraz rýchlo pohovorím o zo pár prekážkach a rizikách. Najprv e, koneční príjemcovia, súkromní i verejní, dostávajú priamo či cez výberové konania e, prostriedky. Často sú to situácie, ktoré sa stretajú s nepochopením, nedostatočným chápaním pravidel, nedostatkom skúseností a nedostatočnými kapacitami na implementáciu projektov. Všetky tieto faktory môžu viesť k nedostatnému výkonu, sklzom, nepotrebným výdavkom a podobne. Ďalšou témou je téma verejného obstarávania, postupy v tejto súvislosti. Sú to verejné inštancie, ktoré sa tu musia spoliehať na národné predpisy. Často sa objavia nepredvídateľné faktory. Jedna z tém je nízka miera a nízky počet žiadostí a to vedie k opakovaniu e, verejných obstarávaní. Sú tu rizika v implementácii už som hovoril, že v programe SOLID e, tá revízia nebola dobrou opciou a dopadla, mohla dopadnúť na mnohé situácie implementácie. Ďalší, e, ďalšia priesvitka. Špecifické problémy e, krízových opatrení, ktoré sú veľkou výzvou, keď nie je dostatok personálu či skúseností osobitne keď toto e, sa stretne i s ďalšími faktormi, ako je časový tlak, striktné pravidlá EÚ i národné, takisto e, zacielenie na zraniteľné skupiny, tiež obmedzené obdobie implementácie pre SOLID, to bolo hlavnou prekážkou pri dosahovaní cieľov. Treba riešiť okamžité potreby e, cieľových osôb. E, prehliadanie, ďalším problémom je prehliadanie sociálnej dimenzie. Trvalá udržateľnosť je e, dotknutá, keď sa neidentifikujú alternatívne zdroje. Je tu veľký dopyt, pokiaľ ide o prístup na pracovný trh, deti v školách a tiež veľká potreba lekárskej a psychologickej podpory. Ďalšou prekážkou je nedostatok spolupráce alebo dokonca odpor zo strany členských eh, alebo lokálnych eh, samozpráv. Preto úspech zásahov závisí do veľkej miery od toho, ako miestne samozprávy reagujú. Je tu tiež tendencia zamerať sa na jeden či dva E, dve národné, lokálne či regionálne inštancie. Často nie sú veľmi aktívne a nimi partnermi a preto tieto e, zdroje sa možno nevyužijú dostatočne efektívne. Posledná priesvitka e, je plná odporúčaní pre dobré postupy. Preletím tým všeobecnými To sme vytvorili v úzkej komunikácii s komisiou, oficiálne kanály teda i neformálna komunikácia by e, medzi komisiou a členskými krajinami mala prebiehať. E, treba vyškolovať e, poverené osoby a dôraz treba klásť na vyškolovanie lokálnych úrovní. Implementačné pravidlá by mali byť jednoduché, prispôsobené národným prostrediam, revidované pravidelne, pravidlá obstarávania, posudzovanie žiadostí a výkazníctvo. Viacročné projekty radšej než krátkodobé, pomoc cieľovým skupinám. Potenciálni uchádzači by mali e, mať znalosti, pokiaľ ide o možnosti fondov a priateľných pravidiel Členské krajiny by mali hľadať alternatívne zdroje. Pri monitorovaní dôraz treba klásť na misie zistujúce skutočnosti. Ďalšia priesvitka, respektíve ďalšie dve priesvitky. Už o dve minúty skončím. Hovoria o odporúčania v oblasti e, krízových opatrení, e, krízové Krízový manažment si vyžaduje koordinovaný prístup, takže opatrenia treba koordinovať mechanizmom zapájajúcim všetky relevantné inštitúcie. Mimovládky by mali byť zapojené do aktivít v závislosti od ich skúseností. Najmä by sa mali zapájať do návrhu eh, krízových opatrení. Každá členská krajina by mala mať e, i krízový plán na e, náhly príliv, e, na scenáre, kedy ide o náhly prílev utečencov. Tu mám špecifické odporúčania zodpovednosti a základné aspekty by mali byť vytvorené už po fáze plánovania krízových programov potenciálne príspevky treba zapojiť do krízových plánov. Osobitný dôraz e, treba klásť na medi- e, le- lekárskú a psychologickú pomoc. I ďalšie zdroje treba zapojiť tak, aby e, disponibilní špeci- špecialisti a e, zdroje boli zapojené tlmočníci, sociálni pracovníci, lekársky personál v azylových postupoch. Ďalšia posledná priesvítka. Ďalšie odporúčania pre e, krízové opatrenia. Implementácia týchto opatrení si vyžaduje dobré administratívne kapacity hlavných príjemcov. Preto členské krajiny by mali zabezpečiť správne ľudské zdroje, pokiaľ ide o financie, logistiku a právne služby. Mali by zjednodušovať administratívne postupy, aby sa odstránila byrokracia a vytvorili sa partnerstva a protokoly použiteľné pri e, aplikácii plánov. Taktiež potrebné opatrenia by sa mali diať vopred, včas, aby tu bola finančná udržateľnosť, pokiaľ ide o implementáciu e, krízových opatrení. V neposlednej miere je dôležité zabezpečiť transparentnosť, e, povedomie, pokiaľ ide o krízové opatrenia. Tie by mali mať zdroje smerujúce e, k zvýšeniu e, povedomia a verejnej mienky. Média takisto by pravidelne mali byť informované a miestne samozprávy by mali dostávať aktualizované informácie. Ďakujem. Ďakujeme. Sekretariát ma informuje, hovorí pani predsedácia, predsedajúce, že budú, e, tá prezentácia bude distribuovaná členom výboru. Teraz nasleduje diskusia a ja sa pýtam spoluspravodajcov, či by chceli e, klásť otázky. Except because I e, replace Metzola. Um, it's not, it's not fair for Roberta. <laughs> Thank you. E, eh, ringrazio prima di tutto eh, gli oratori per... Áno, tak ja by som sa chcela poďakovať eh, rečníkom za ich príspevky, ale mám tu teda troch expertov a každému by som chcela položiť jednu otázku. Počuli sme tu ten kritický príspev, povedali ste, že Európa stále častejšie je označovaná ako taký obetný baránok a škatka sa vy prikladá Európskej únie, ale keď som si teraz vypočula tento príspevok, tak som mala pocit, že sa to všetko ako keby dávalo do kontextu finančnej otázky, že koľko stojí emigrant, koľko je jeho hodnota. Ja si myslím, že to musíme špecifikovať. My nie sme Európska centrálna banka, ale my sme inštitúcia a našim hlavným cieľom je, aby jednoducho právny štát bol zabezpečený, aby sa dodržiavali práva. Máme takisto humanitárnu katastrofu, ktorá sa nepolavuje a ja sa pýtam pán, ďalších rečníkov ďalšiu otázku, že či ste museli nejaké veľké problémy riešiť a pozorovať a ako ste na to reagovali. Ďakujem pekne, teraz ste nevyspravdajúce, nech sa páči pani Steven. Ďakujem pekne. Ja mám pár otázok a potom... A predtým, ešte teda sa k tomu dostanem, by som sa chcela spýtať jednu konkrétnu otázku, pokiaľ ide o spoluprácu medzi spoluspravodajcami a tieňovými spravodajcami, pretože z mojej skúsenosti s ostatnými správami, tak tam vieme, že tieňoví spravodajcovia jednoducho boli zúčastnení na tom a tentokrát to postupovalo nejako inak a ja som tie pripomienky predložila písomnej podobe a mala som pocit, že neskôr ešte budeme mať príležitosť sa k tomu vyjadriť a že budeme môcť rokovať, ale zdá sa, že spolu uh, spravodajcovia jednoducho zvyšok už nebrali do úvahy, takže ja si myslím, že by bolo bývalo dobre, ak by sme mali určitú rokovanciu diskusiu, aby sme našli spoločný kompromis. Tak ako to prebiehalo, to jednoducho nepovažujem za celkom demokratické, ale to je moja pripomienka osobná. A teraz, pokiaľ ide o jednotlivé príspevky, tak tu mám určité pripomienky a otázky. Možno by bolo lepšie si pozrieť tie fondy v politickom kontexte, aby sme aj horizontálne si stanovili nové priority v rámci rozpočtov a tu je tá otázka, či súčasné možnosti, ako sa človek dostane k financovaniu, ako sa dostane e, migrant k týmto peniazom, či to je skutočne dobrý spôsob financovania takýchto problémov, pretože je to veľmi byrokratický postup a keď máme krízové situácie, tak nemôže človek čakať týždne, pokiaľ sa to vyrieši. To si musíme jednoducho uvedomiť. A po tretie, ja viem, že azilanti majú vyčlenené tých 6000 eur, aby jednoducho no, títo ľudia boli prerozdelení e, v jednotlivých členských štátoch. Je to symbolické gesto na adresu členských štátov, alebo by možno bolo lepšie tieto peniaze investovať napríklad v boji proti obchodu s ľuďmi a na to, aby sa zlepšila tá kapacita príjmania takýchto azylantov. A tí, ktorí nemajú napríklad právo na azyl, aby boli zaslaní späť. A po štvrté, možno by bolo potrebné aj pre budúcnosť vyčleniť finančné prostriedky Musíme počítať s tým, že sa objavia nejaké nové problémy. To znamená nové miesta, cez ktoré sa budú môcť migranti dostať do Európy. A tu v takom širšom kontexte by možno bolo dobre zamyslieť sa nad tým, či tieto krajiny môžeme podporiť, z ktorých týchto ľudia pochádzajú, namiesto toho, aby sme jednoducho stále reagovali iba na krízy konkrétne. Áno, treba vnímať, že ak, ak aktuálne krízy tu máme, to sú Sýria, Irak, to sú krízové obdo- oblasti a jednoducho tí ľudia, ktorí z týchto miest odchádzajú, sú odkázaní na túto pomoc, ale ja si myslím, že v iných krajinách môžeme urobiť oveľa viac, aby sme jednoducho urobili niečo proti tomu toku migrantov a musíme sa aj v rozvojových krajinách venovať práve stabilite a sústrediť sa na to, aby ľudia v tom svojom regióne skutočne mohli zostať. A posledná otázka, podnikne alebo podniká komisia skutočne dostatočné e, aktivity na to, aby ten monitoring bol kontrolovaný, aby sme sa vyhli nejakým prípadom podvodov, pretože ide tu o veľmi veľa peňazí, je tu ešte stále to riziko, že tie peniaze jednoducho sa dostanú tam, kam by sa dostať nemali. A v niektorých členských krajinách možno ešte nie sme celkom pripravení na to s takýmito veľkými sumami zaobchádzať. Infraštruktúra možno nie je ešte kompletná na to, aby dostali takéto veľké množstva asilantov. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. A teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia, dostanú 3 minúty a ostatní poslanci iba 2 minúty, pretože sa nám nepodarí skončiť na čas. Takže pani Spinelli. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako tieňová spravodajkyňa za GUE by som prezentovala niektoré body, ktoré sa týkajú fondov, pokiaľ ide o príjmanie migrantov, ale ide to takisto aj posilnenie opatrení, ktoré momentálne sú v platnosti. Máme európsku politiku proti migrácii, respektíve proti nelegálnej migrácii. Vedie to k prípadom, kde sa ľudia dostanú pred súd a alebo sú prinavrátení do krajiny, odkiaľ pochádzajú. To je všetko veľmi drahé. Možno by sme sa mali pozrieť na náklady integračné, kde napríklad keď sa pozrieme Napríklad v roku 2014 bolo zachytených 440 tisíc nelegálnych migrantov a zhruba 250 tisíc týchto migrantov E, dostala e, možnosť zostať tu a 100 tisíc ľudí boli jednoducho, jednoducho prepravení naspäť do svojich krajín pôvodu. Ťažko sa vypočítajú celkové náklady takejto politiky počas. Medzi tými 28 krajinami bolo Belgicko jedinou krajinou, ktorá vlastne tieto krajiny, na, tieto náklady na návrat zaplatilo. Vieme, že jednotlivé krajiny prispievajú rôznymi spôsobmi, ale pokiaľ ide o boj proti nelegálnej migrácii, tak a, to si vyžaduje aj určité finančné prostriedky, predovšetkým pokiaľ teda ide o konkrétne náklady, napríklad 1,7 miliardy stojí iba kontrola vonkajších hraníc a zhruba 4 tisíc stojí návrat osoby do krajiny, z ktorej pochádza. A treba si uvedomiť, že tieto peniaze by sa dali možno využiť na iný účel, napríklad e, na dróny, na software, mohli by sa robiť fotografie tých migračných tokov alebo vytváranie e, smúrov, stien, oplotení alebo kontroly terénu. Mohol by sa tým financovať napríklad aj výskum týkajúci sa tejto oblasti. Takže Možno by sa mohli takýmto spôsobom financovať aj mechanizmy, ktoré kontrolujú nákladné autá. Takže na dôvažok týmto veľkým sumám, ktoré som spomenula, to sú vlastne všetko ceny, kto, náklady, ktoré rastú aj v tej minúte, v tej chvíli, kedy ja hovorím. To je vlastne tá otázka zahraničnej politiky týkajúce sa migrácie, tak to je vlastne oboj proti pašerákom ľudí. A tie naše dohody, ktoré máme s členskými, e, s nečlenskými krajinami, to znamená s tretími krajinami, tak e, Napríklad pokiaľ ide diktátora Eritreji, tak ten dostal prislúbenú takisto finančnú spoluprácu na to, aby sa táto otázka riešila v tej krajine, odkiaľ takisto aj migranti pochádzajú. A pokiaľ ide napríklad o azyl, migráciu a usídlenie. Pokiaľ ide o azyl a migráciu, tak tu by som chcela povedať iba toľko, vlastne už to bolo vyjadrené zo strany iného rečníka, je veľmi dôležité, aby sme sa pozerali na to, ako tieto finančné prostriedky sa využívajú, aká miera korupcie tu je, ktorá teda je veľká, ako sa s ňou vysporadúvame. A posledné číslo, ktoré by som chcela spomenúť, pokiaľ ide tie financie, ktoré Európska únia vynakladá Napríklad nevytvorili sme právny spôsob, ako vstúpiť do Európskej únie počas posledných 15 rokov, tak vlastne je to veľká suma, a ktorú do toho dávame. Teraz zostane slovo ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel poďakovať spravodajcom za ich prezentácie dnes dopoludní a myslím si, že tá, tá argumentácia, pokiaľ ide využívanie týchto prostriedkov, je správny spôsob, ako k tomu pristúpiť, keď hovoríme o takýchto citlivých otázkach, pretože ja si myslím, že sú tu určité negatívne trendy, pokiaľ ide tu propagandu, ktorá tu je Eh, ktoré sa zneužíva, pokiaľ ide predovšetkým o migráciu eh, a aj dopad migrácie na Taliansko. Ja si uvedomujem túto situáciu. Chcel by som sa sústrediť predovšetkým na tie projekty Európskej únie a priority Európskej únie. Máme napríklad 11 rôznych priorit, ktoré prevádzkujú 5 eh, unitov na úrovni komisie a to je iba zlomok vlastne, ktorý ako keby e, išiel v rozpore voči transparentnosti. Je dosť ťažké vystopovať a vysledovať, ako tie peniaze sa investujú, čo sa s tým udeje, kde sa tie peniaze využijú a ako sa to potom dá skutočne vysledovať. A to samozrejme súvisí aj s ďalšou fázou, ktorú vidíme napríklad v Taliansku, Vytvorili sme napríklad určitý sektor hospodársky, takmer biznis, pokiaľ ide o migráciu. To znamená, nepokazujeme na to iba my. Tu sú to prieskumy, ktoré zistili to isté. To znamená, sú tu špekulácie s tými peniazmi, ktoré sa investujú pre migrantov a je to uh, dokonca teraz je ako keby výhodnejšie pašovať ľudí ako drogy. Ale bohužiaľ, Snažíme sa byť pozitívnejší v tom, týchto návrhoch, ktoré tu máme, ale bohužiaľ je to ťažké vystopovať a vysledovať tie toky tých peňazí, kam sa vlastne tie peniaze dostávajú. A to samozrejme je na prospech tých, ktorí sa snažia využiť tieto možnosti negatívnym spôsobom. Takže čo snažíme sa dosiahnuť na úrovni tieňových spravodajcov je to, aby sme zorganizovali lepší manažment týchto finančných prostriedkov, aby bolo možné skontrolovať, ako tieto finančné prostriedky sa využívajú. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Korál, že ste dodržali čas. Pani Guillaume. Pani Guillaume. Budem veľmi stručná, vážená pani predsednička. Vrátim sa k tým dvom témam, ktoré, sú, ktoré tu už boli spomenuté a budem sa venovať tomu iba stručne. Hovorili ste tu veľmi veľa, pokiaľ ide o tie núdzové situácie, krízové situácie a ohľadne toho, že čo by sa v týchto v tejto oblasti s tými peniazmi dalo urobiť. A pokiaľ ide o AMIF, tak tu vlastne chceme vytvoriť takú možnosť, aby sme mohli reagovať na takéto krízové situácie a to v dostatočnej miere pokiaľ ide finančné prostriedky. A chcel by som vedieť, podľa vášho názoru, ctení hostia, či tie zdroje máme dostatočné a či ten ramec je dostatočne flexibilný na to, aby sme umožnili v takýchto naliavých záležitostiach urobiť patričné opatrenia. A po druhé, celkom iná téma, máme napríklad situáciu, kde sme my žiadali, aby sme mali také, také spätné kontrolovanie toho, kam tie peniaze sa dostávajú. Možno ešte teraz príliš predčasné hovoriť o tom, ale je možno počuť určité vyhodnotenie toho, že aké sú výsledky tejto kvalitatívnej kontroly týchto projektov. To znamená flexibilita a kvalita. Poprosím vás, vypnite si mikrofón. Pani Lauristin, ďakujem pekne. Ja som vďačná za prezentáciu, predovšetkým za tie, aké sú tu skúsenosti v Holandsku a Rumunsku. A som takisto rada, že sa tu poukázalo na to, podľa môjho názoru na tú kľúčovú otázku, kde ide o ľudské zdroje, ktoré sú potrebné pre túto oblasť. Potrebujeme odborníkov, psychológov, sociálnych pracovníkov a tak ďalej a tak ďalej. A teraz, keď tu máme tento problém presídlovania, to znamená, že máme viaceré členské štáty, ktoré vlastne takúto skúsenosť nikdy nemali, tak si viem predstaviť, že tam je nedostatok aj takýchto ľudských zdrojov na to, aby sa jednoducho s týmito problémami, kde to krajiny vysporiadali. To znamená, aká je vaša, aký je váš názor a koľko potrebujeme ľudí, napríklad na 5 tisíc, 10 tisíc utečencov na to, aby sa ten problém riešil na úrovni medicínskej, psychologickej, sociálnej a inej formy pomoci. Ako môžeme urobiť všetko preto, aby tieto zdroje boli k dispozícii v týchto krajinách, kde vlastne tieto nové problémy nastanú? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za otázku a teraz sa vrátime k našim cteným rečníkom. Budem veľmi prísna, pokiaľ ide o čas. Takže máte dve minúty a nech sa páči pán Monar. Ďakujem pekne. V stručnosti je pravda, že tu nehovoríme iba o finančných otázkach. Musíme zobrať do úvahy aj ten rozmer, akú to má hodnotu, ale myslím si, že keď hovoríme o solidarite, tak tá finančná otázka nemôže byť opomínaná. A ja si myslím, že keď e, si pozrieme na ten systém a nebudeme to pozerať iba cez prízmu per capita výpočtov, pokiaľ ide napríklad o presídlovanie a tak by sme tú našu podporu vlastne skôr mali brať do aj v kontexte určitého percentuálneho vyjadrenia, pokiaľ ide o tie náklady pre členské štáty, pretože čo vlastne členské štáty investujú, tak povediať, pokiaľ ide o ubytovanie utečencov, zabezpečenie podpory, tak to sa líši vo veľkej miere medzi jednotlivými členskými štátmi, takže taká paušálna hodnota by nevyjadrila celkovú hodnotu, takže aj tu sa musíme na to pozrieť takto. Takisto by som chcel povedať, že taký holistický prístup musí zahrňať všetky prvky a bolo tu právom poukázané na to, že vlastne navracanie migrantov, ktoré nemôžu byť ubytované v Európskej únie, musí byť súčasťou tohto prístupu a vlastne rozličné aspekty, pokiaľ ide o vynúcovanie týchto postupov, to musíme zobrať do úvahy a to je takisto súvisia s opatreniami solidarity medzi členskými štátmi. Takže na záver by som povedal už iba toľko. Pokiaľ ide o solidaritu, máme na jednej strane finančnú dimenziu, ale takisto tu máme aj operatívnu dimenziu. A pokiaľ ide o tú operatívnu dimenziu, tak si myslím, že Frontex a tie spoločné operácie, ktoré Frontex zastrešuje, tak tie sú veľkým príspevkom. Ak sa pozrieme na rozmiestňovanie expertov, Napríklad pokiaľ ide o úrad pre utečencov, tak to sme tu napríklad pred 10-15 rokmi vôbec nemali. To je úplne nový terén. A myslím si, že tie agentúry, ktoré vlastne zariadujú pre rozmestňovanie takýchto expertov medzi členskými štátmi v tých najpáčivejších oblastiach, sa sústredia na, túto rieš- na toto riešenie, tak to je tá inovatívna reakcia zo strany Európskej únie a myslím, že to je hodné všetkej finančnej pomoci, ktorú podporuje, vynakladá Európsky parlament. Ďakujem veľmi pekne. Pán Koler. Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o tie otázky, ďakujem za ne poslancom, poslankyňam. Zdôrazním iba toľko, že ten spôsob, akým som to ja prezentoval, a prezentoval som holandskú situáciu, máme tu napríklad informácie ohľadne, nemám situácie ohľadne iných členských štátov, ale pokiaľ ide o zodpovednosť a pokiaľ ide o to, či to je dostatočne prísne, myslím, že tu máme dosť, viacero takých kontrolných organizácií, ktoré vlastne na úrovni Európskej únie sledujú túto situáciu. Myslím, že sme dosť, tie pravidlá sú dosť prísne a štandardy sú dosť vysoké, ale pokiaľ ide o pokiaľ ide o zdroje, ktoré máme k dispozícii, tak pozrieme sa na tú perspektívu, ktorú tu máme, pokiaľ ide o uplatňovanie tých zdrojov. Zohľadom ohľadom na tie prostriedky, ktoré máme, tak rozhodnutie už bolo prijaté na inej úrovni s danými čiastkami. Samozrejme sa snažíme dosiahnuť maximálny možný účinok v rámci našich možností. No a ku kvalite projektov by som rád zdôraznil, že len sme začali s AMIFom, s projektami AMIF. Oni budú musieť začať Monitorovacie návštevy sú skutočne veľmi dôležité, ktoré každý rok prinášame hodnotenie. Periodické je veľmi dôležitým nástrojom. no a na solidné fondy, tak môžem povedať, že komisia vykonáva hodnotenie posledných troch rokov a vykoná to hodnotenie v budúci november. november. Ďakujem pekne. Pán Koller, pán Babatej, ďakujem pekne, predsednička. Prejdem priamo k odpovediam o flexibilite núdzových opatrení. Názor, môj názor je taký, že nové nody sú vhodné. Dnes v priemere sú núdzové opatrenia schvalované v priebehu jedného mesiaca. Samozrejme dá sa tvrdiť, že to je príliš dlho. Treba nájsť kompromis medzi rýchlosťou a poistením a zárukami za to, že peniaze sa náležite vynaložia udržateľným spôsobom. Takže stále si to vyžaduje čas, schválenie, no a ku kvalite projektom, a kvalite núdzových opatrení. Riešením by bolo, že členské štáty listia evaluáciu nie len hodnotenie, ktoré je v rámci programu, ale mali by mať právo iniciatívy a robiť to sami, niekedy s pomocou iných, ktoré ako ESO, alebo iných, ktorí môžu v tomto ohľade pomôcť. Profesionálne hodnotenie by bolo samozrejme dobré, no a či sa týka lekárskej pomoci, z skúsenosti v Bulharsku môžem povedať, že na tisíc migrantov, žiadateľov o azyl, hovoril som s doktormi, s sestrami a oni naznačili, že možno jeden doktor a dve, tri sestričky by stačili na zaistenie 24-hodinovej časti v centre. No a to bola jedna vec. A druhá vec, rovnaké čísla, rovnaké sumy, Jeden psychológ by mal byť neustále dostupný v každom centre bez ohľadu na počet ľudí. Tieto riešenia však závisia od dohôd, ktoré orgány príjmu s lokálnymi klinikami, doktormi. Ja by som povedal, že Bulharom sa to darí. Všade. My sa dohodli s miestnymi doktormi, súkromnými klinikami, ktoré nahradzajú nedostatok personálu. Jeden doktor, tri, dva, tri sestričky, jeden psychológ je minimum. Ďakujem pekne, pán Barbatej. Ďakujem vám všetkým za to, že ste prišli, za to, že ste si s nami vymenili vaše názory. Myslím, že to bolo veľmi dôležité. No, ďakujem ešte raz a ja teraz budem musieť prejsť k ďalšiemu bodu nášho programu a to bude hlasovanie. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne.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 Dear colleagues, may I ask you to... Kolegyne, kolegovia, prosím, usaďte sa. We... Please. We have a whole book to vote today. Máme pred sebou veľmi dlhé hlasovanie, tak by sme mali čo najskôr začať. Ja rátam s vašou podporou a spoluprácou, pretože zdá sa, že tento hlasovací zoznam je skutočne veľmi dlhý. On the fundamental right. Najskôr musíme hlasovať o kandidátoch na riaditeľa FRA Minulý týždeň sa uskutočnil vypočutie troch kandidátov na post riaditeľa FRA, pán O'Flaherty, pani van der Laan a pani Banskieris. Európsky parlament a rada majú predložiť stanovisko a známiť preferencie kandidátov, alebo teda medzi kandidátmi, všakže prejdeme k hlasovaniu, aby sme určili prode kandidátov hlasovanie bude behať nasledovne. Budeme musieť hlasovať elektronicky a v tajnom hlasovaní. To znamená, že všetci potrebujete hlasovacie kartičky. Máte ich tu so sebou? Výborne. A potom určíme poradie na post riaditeľa. Výsledok dostane riadiaci výbor správna rada agentúry. My budeme musieť hlasovať o každom z troch kandidátov. Len pozitívne hlasy sa budú počítať a môžete hlasovať za viac ako jedného kandidáta. Takže hlasujeme o každom osobitne. Rátajú sa len hlasy za a môžete hlasovať za viac ako jedného kandidáta v tom kandidáti budú zaradení do rebríčka na základe obdržaných hlasov. Takže po každom mene utvoríme hlasovanie, budeme hlasovať zase a výsledok e, bude oznámený až nakoniec, po tom, čo sa uskutočnia všetky tri hlasovania. E, bude, poradie bude rovnaké ako na vypočutí e, minulý týždeň. Najskôr o Flaherty, potom pani van der Laan a potom ani Branskieris. Potom oznámim poradie, výsledok na konci troch a po troch hlasovaniach a tento výsledok a potom predseda postupy predsedovi, ktorý bude informovať správnu radu FRA. Takže prejdeme k hlasovaniu. Je to, prvé, je to tajné hlasovanie, ako som povedala. A ako prvé hlasujem o pánovi O'Flahertym. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je otvorené pánovi O'Flahertym. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. OK, the vote is closed. Then I open the vote. A teraz otvárame hlasovanie uh, pre pani van der Laan. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. Then I open the vote for the third candidate, Mrs. A teraz sa tretia kandidátka, pani Brans Kieris. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. No a potrebujeme teraz minútku, aby sme vám potom mohli oznámiť poradie Just one minute. Takže minútočku, prosím vás, ja to musím oznámiť potom. The before we go to the next item on the agenda. So, Mrs. Van der Laan, 32. Takže pani Van der Laan, 32 hlasov, pán O'Flaherty, 30 hlasov a pani Brandt Kierise, 9 hlasov takže 32 van der Laan, na druhom mieste O'Flaherty 30 a Brand Kieris 9 hlasov za. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. A teraz... To the vote on the report on the situation of fundamental Teraz sa prejdeme o situácii k základným právom v Európskej únie. Pani Ferrara, chcete sa vyjadriť? Nie. Dobre, tak prejdeme k hlasovaniu. Áno. Alebo teda áno, dobre. Ďakujem veľmi pekne, len veľmi stručne by som chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za spoluprácu a spoločnú prácu. Správa bola veľmi komplexná. To správa, ktorá sa týka skutočne mnohých, mnohých ľudí, mnohých oblastí. No a myslím, že sa nám podarilo dospiete vynikajúcemu výsledku. A preto chcem poďakovať všetkým tým správdajcom. Ďakujem pekne, pani Ferrera. Dobre. A ja musím teraz a, trochu knaťa korektúry AK 438 bude prijatý, tak 439 až 445 budú bezpredmetné. Čiže ak príjmeme 700 49 pozmeňujúci návrh, tak pozmeňujúci návrh 749 až 759 sú bezpredmetné a ďalej. Keď pozmeňujúci návrh 764 bude prijatý, tak 765 až 771 budú bezpredmetné. Ak pozmeňujúci návrh 773 bude prijatý, tak pozmeňujúci návrhy 774 až 781 budú bezpredmetné a posledná oprava, keď pozmeňujúci návrh 784 bude prijatý, tak pozmeňujúce návrhy 785 až 793 budú bezpredmetné. Tak ja dúfam, že sekretariát nám to naznačí v správnom čase. Ja navrhujem, aby sme hlasovali elektronicky od začiatku Ukázalo sa, že to je veľa rýchlejšie a efektívnejšie. Takže prosím, poprvé kompromisný návrh 1. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. It's adopted. Bolo to prijaté. Pozmúci návrh 173. Hlasovanie je otvorené. The vote is... Hlasovanie je ukončené. It's adopted. A bolo to prijaté. 174 hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Kompromisný návrh 2. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Nebolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 179. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Kompromisný návrh 3. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté kompromis 5. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Prejdeme na pozmeňujúci návrh. A nie, to je lingvistický, čiže o 206 nebudeme hlasovať, takže prejdeme o druhej časti pozmeňujúceho návrhu 229. Hlasovanie je otvorené. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. It's rejected. Bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 230. Hlasovanie je otvorené. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Kompromisný návrh 4, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Pozmejúci návrh 243, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Ďalej nasleduje hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 210. Hlasovanie je otvorené. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. 210. Pozmeňujúci návrh pani Vozenberg. Našli ste to. Dobre, môžeme ukončiť hlasovanie. Dobre, hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 273. Dvesto dva teda najskôr, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Teraz 273. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 274, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 275, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Nebolo to zamietnuté. 276. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 278. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 281, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Kompromis 6. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Kompromis 7. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis 8. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 300. 34. Hlasovanie je otvorené. 334. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh. Návrh 577. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 575. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Bolo to zamietnuté. 335. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Nebolo to prijaté. 351. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Bolo to zamietnuté. Kompromis 9. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis 11. Hlasovanie je otvorené. Kolegovia, prosím, hlasujte. Ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis 12. Hlasovanie je otvorené. ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis 13. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh. Dobre, takže Prvá časť pozmeňujúci návrh 356 nie je súčasťou kompromisu, takže musíme hlasovať o prvej časti tohto pozmeňujúceho návrhu pani Veržiat. Hlasovanie otvorené. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. A teraz prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 285. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. A bolo to zamietnuté. Kompromis 14. Hlasovanie je otvorené. ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 287. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 360. Hlasovanie otvorené. ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 367. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 393. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Bolo to prijaté kompromis 15. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Prosím, hlasujte. Closed. Teraz ukončené. Prijíma sa. 3, 2, 4. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 3, 2, 3. Za, e, hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 340. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Tristo devätnásť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 363. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 369. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 23. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 24. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 436. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 451. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 16. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 18. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 348. hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 19. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 500. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 347. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 509. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 510. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 511. Končím hlasovanie. Príjima sa. 25. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 508. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 20. Hlasujme. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 520. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 524. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 526 hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 527. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 528. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 5-3-2. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Hlasujme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 476. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 21. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 520. Končím hlasovanie. Príjima sa. 551, hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 559. Končím hlasovanie. Príjma sa. 560. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 562. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 564. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 22. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 801. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 805. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 806. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 17. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 5, 7, 9. Hlasujme. Končím hlasovanie. Samieta sa. 5, 8, 1. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjme sa. 582 hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Potom 585 Hlasujeme. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 600. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 603. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 605. Hlasujme. Končím hlasovanie. <coughs> Príjima sa. 606. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 608. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 612 hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 37. Hlasujme. Hlasujeme o 37. teda. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 26. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 27. Kompromis. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 625. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 630. Hlasujeme. Prepačte, ten vypadáva. 626. Hlasujeme. 626. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 628. Hlasujeme. Končím hlasovanie. <coughs> Prijíma sa. 648. Hlasujeme. Hlasujte. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Šesť osem jedna. Hlasujme. Našli ste to? Končím hlasovanie. Prijíma sa. 683. Hlasujme. Prepačte. Je to už v kompromise, takže to znamená, že nemusíme o tom hlasovať. Je to už v 27. 687. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 1. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 94. Hlasujme. Hlasujte. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 28. Hlasujme. Končím hlasovanie. Výjima sa. 713 hlasujeme. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 714. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 715. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 720. Hlasujme. Končím hlasovanie. Hlasujte. Príjme sa. Šesť, osem, štyri. Hlasujme. Poprosím vás, končím hlasovanie. Prijíma sa. 721. Nie. Až kompromis 21. Ďakujem. Kompromis 29. Končím. Príjima sa. 729. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 730. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 731. Hlasujme. Prijíma sa. 732. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 733. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 740. Pasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 489 hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 495 hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 496. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromis 10. Hlasujme ku kompromisu 10. Please vote. Close the vote on compromise. Končím hlasovanie, prijaté kompromis 30. Máme to po častiach, žiadalo to GUE, takže bez slova sam otváram hlasovanie o prvej časti. Prvá časť. Druhá. Končím hlasovanie. Prijaté. A druhá časť s tým termínom SAM. Takže otváram hlasovanie. Closed. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 31. Máme tu takisto po častiach, dvoch častiach, takže prvá časť, celý text, bez toho výrazu sam. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Druhá časť s tým termínom SAM. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 32. Kompromis 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 33. Otváram hlasovanie. 33. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 34. Otváram hlasovanie k 34. Končím hlasovanie. Prijaté. 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 36. Otváram hlasovanie. Prijaté. 38. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 835. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 844. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 848. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 377. Otváram hlasovanie. Hlasujme, končím hlasovanie. Zamietnuté. 800, 483, o tom budeme hlasovať, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Prejdeme k kompromis 40. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Pozmeňujúci návrh 871. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 872. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 874. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Prepáčte. Kompromis 41. Otváram hlasovanie. 41. Končím hlasovanie. Prijaté. 854. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Kompromis 42. Otváram hlasovanie. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijaté. 889. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 821. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 734. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 39. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz 908. Otváram hlasovanie. Prosím vás, hlasujme, končím hlasovanie. Prijaté. 379. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz k citáciám. Jedna, päť, sedem až po 46, to znamená 46 po 41, 43 po 71. Takže všetky tieto pozmeňujúce návrhy unblock, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 2 a 3 sú identické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. <coughs> Pozmeňujúci návrh 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Šeska. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietam. Zamietnuté. Úvodné ustanovenia 72. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 73. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 74. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 43. Kompromis. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 82. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 83. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 84. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 85. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 86. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 87. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 88. Končím hlasovanie. 89. Končím hlasovanie. Prijaté. 90. 90. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 92. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 93. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 95. Otváram hlasovanie na 95. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 44. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 105. 105. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 106. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 107. Otváram. Končím. Prijaté. Kompromis 45. Otváram hlasovanie. Končím prijaté. 119, končím, e, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté, 120, otváram hlasovanie, hlasujme, 121. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 125. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o 124. Pozmenujúci návrh 124. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 123. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 27, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 128. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 129. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 130. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 131. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. 132. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 140. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 141. Hlasujme rýchlejšie. Končím hlasovanie. Prijaté. Sto štyridsať 142, ospravedlňuje sa predsedníčka, 142, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 48. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 147. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Nebolo to prijaté. 148. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. A bolo to prijaté. 149. Hlasovanie je otvorené. Please. Close the vote. Ukončené prijatý. 150 otvorené. Klozovo. Ukončené. Prijatý. 151. Otvorené. Ukončené. Prijatý. 152 otvorené. Closed. Ukončené. Prijatý. 153. Otvorené. Ukončené. Prijatý. 154. 154. Prosím, hlasujte. 154. prosím, ukončené. Bolo to prijaté. 155 otvorené. Môžeme ísť hlasnejšie, ale teda rýchlejšie, ale vy musíte hlasnejšie ukončené, teda rýchlejšie. 156, teda bolo to prijaté. 156 156. Close the vote. Ukončené. Sto päťdesiat sedem otvorené. It's closed. Ukončené, prijatý. osem otvorené. Closed. Ukončené, väčšina kolegov hlasuje na čas. Prijatý. 159. Otvorené. Ukončené. Prijatý. 160. Otvorené. Ukončené. Prijatý. 161. Otvorené. Ukončené prijatý. 162. Otvorené. Ukončené. Prijatý. 163. Otvorené. Ukončené. Prijatý. 164 otvorené, ukončené, prijatý. 165 otvorené, ukončené, prijatý. Stanovisko AFKO, stanovisko AFKO, väčšina je už vybavená, budeme hlasovať o odseku 11, hlasovanie otvorené, ukončené, prijatý. 12. Otvorené, ukončené, prijatý. Stanovisko výboru FAM je úvodné ustanovenie C, hlasovanie o otvorené, ukončené, prijatý. D. Otvorené, ukončené, prijatý. F, otvorené, ukončené, prijatý. G, otvorené, ukončené, prijatý. H. Otvorené. Closed. Ukončené. Prijatý. I. Mohli by sme teraz ísť hlasovať s dvihnutím ruky pre dnešné výbory. Dobre, ale keď to budeme musieť rátať, tak to bude náročný. náročné. Zatiaľ to ide pomerne rýchlo. Ja neviem, čo by sme robili bez hlasovacích kartičiek. Takže budeme pokračovať takto. I otvorené, ukončené, ukončené, prijatý. I L otvorené, ukončené, prijatý. O otvorené, ukončené, ukončené, prijatý. Odsek 3, otvorené, ukončené, ukončené, prijatý. Odsek 6, hlasovanie otvorené, ukončené, prijatý. 11, otvorené, ukončené, prijatý, 14 otvorené, ukončené, prijatý, 15 otvorené, ukončené, prijatý, 19 otvorené, ukončené, prijatý. 22 otvorené. Ukončené. Prijatý. 23 otvorené. Ukončené. Prijatý. 24 otvorené. Ukončené prijatý 27 otvorené, ukončené, prijatý, 29 otvorené, ukončené, prijatý, 30 ukončené, prijatý, stanovisko Pety, C otvorené, ukončené, prijatý, E otvorené, ukončené, prijatý, F otvorené, ukončené, prijatý, H ukončené. Prijatý je otvorené je ukončené prijatý M otvorené ukončené prijatý N otvorené, ukončené, prijatý, 4, odsek 4, otvorené, ukončené, prijatý, odsek 6, otvorené, ukončené, prijatý, odsek 9, otvorené, ukončené. Prijatý odsek 11, otvorené, ukončené. Prijatý 17, otvorené, ukončené. Prijatý 21, otvorené ukončené, prijaté, 23, otvorené, ukončené, prijatý, 24, otvorené, ukončené, prijatý, 25, otvorené, ukončené, prijatý. 26. Otvorené. Ukončené. Prijatý. 27. Otvorené. Ukončené. Prijatý. 29. Ukončené. zamietnutý. 31 otvorený, zatvorený, prijaté. A teraz záverečné hlasovanie, otvorené. ukončené. Takže 30 za, 32 za, 25 proti, 1 sa zdržal. Gratulujeme spravodajcovi. Thank you. Thank you, colleagues. Ďakujeme kolegyne kolegovia za pochopenie a spoluprácu a stretneme sa po obode. Po obede.